kan vi göra en test med eh, elektronisk omröstning? The vote is opened. Please vote.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 ha någon debatt, men varsågod. Okay. Can we now start the vote? And we start the vote, raise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 Fru Saborska, jag påminner igen att enbart ett kort tillkännagivande. Fru Saborska, varsågod. Ďakujem pekne, pani predsednička. Nebudem vstupovať do rozpravy, len chcem povedať, že aj keď pani spravodajkyňa, pani Eštrela, stiahla viaceré ústne pozmeňovacie návrhy. E, politická skupina EPP nesúhlasí ani s ostatnými e, pozmeňovacími návrhmi a žiadame, aby sa o textoch e, ústnymi pozmeňovacími návrhmi a žiadame, aby sa o textoch hlasovalo, ako boli v originále. Ďakujem pekne.